Začnem e, oznámením. Toto e, vyhlásenie je nasledovné v súvislosti s pravidlom 161 rokovacieho poriadku. Predsed vy rozhodol e, udeliť trest pánu De Grafovi za jeho správanie počas zasadnutia 28. oktobra 2015 bude e, e, pozostávať e, v pozastavení jeho denných diet na 5 dní. Príslušný poslanec bol o tom informovaný. OK. Now I will, uh... Teraz budem pokračovať v